plenárne zasadnutie. Najprv tu máme oznámenie na základe rozhodnutia štátnej rady Talianska. Najvyšší kasačný súd počas svojho zasadnutia 6. júna 2011 vyhlásil, že do parlamentného Európu bude zvolený na zozname Il Popolo della Liberta, čiže ľud slobody v eh, talianskom okrsku eh, juhu Giuseppe Garganiho, ktorý nahradí Giovanniho Colinoho, ktorýho eh, kreslo bolo pridelené na tom istom liste na uh, Severnom okrsku. Uh, toto uh, parlament zaznamenal a od 6. júna 2001 toto rozhodnutie vstúpilo do platnosti. Vítajte, kolega. Úsmezná nic Zapisnica zo včerajšieho zasadnutia bola rozdistribuovaná. Ak e, nemáte žiadne pripomienky, tak e, zápisnica zapisnica je týmto pádom e, schválená. Program schôdze bude teraz pokračovať vyhlásením Rady a komisie ohľadom revidovanej maďarskej ústavy. Teraz odovzdávam slovo ministrovi Diorimu. Nech sa páči, máte slovo. Pani predsedajúca, poslankyne, poslanci, zmluva nedala žiadne právomoci rade, aby sa zaoberala